sú e, s obeťami, e, s ich príbuznými a e, so zranenými. Ďakujem za vašu pozornosť. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt nun Nasleduje rozprava o budúcnosti Európskej únie vyhlásenie fínskeho premiéra pána Jirkyho Katajnena. Pán Katajnen, srdečne vás vítam v Európskom parlamente. Zároveň eh, vítam eh, v pána Alexandra Štuba, eh, ktorý sprevádza pána Katajnena. Je to náš dlhoročný kolega, pre neho je tu všetko už za náme. Opýtal som, som sa ho, či aj ráno bol v posilňovni tu v budove, pretože takto obvykle na, začínal svoj pracovný deň. Povedal mi nie, ale navštívil posilňovňu v hoteli. Dámy a páni, e, upozorňujem, že nebude e, catch the eye procedúra, takže nemusíte sa ani hlásiť, nie je naplánovaná. E, teším sa, e, že e, na svojou návštevou poctil aj pán Barozo, predseda Európskej komisie. Áno, môžete mu kľudne zatlieskať. Konštatujem, že páni Weber a Petering tiek tlieskali aj pán Kram. Hmm, to sa čudujem. Pán e, Katajnen, máte slovo. Vážený pán predseda, e, vážení poslanci, ako už pán predseda spomenul, e, a ja sa chcem pripojiť k sústrasti, ktorú vyslovil rodinám obetiam v Bostone. Myslíme na obete aj ich rodinách. Nemáme ešte presné informácie o tom, čo sa stalo, um, kto je pôvodca týchto atentátov, ale ja chcem povedať to, že čokoľvek, čo bolo mm, príčinou uh, týchto výbuchov, my ako Európane stojíme pri našich amerických priateľov. Vážený pán predseda, vážení eh, poslanci, ja by som chcel poďakovať pánovi predsovi Šulcovi za to, že ma sem do Európskeho parlamentu pozval. Toto je naozaj veľká česť pre mňa, pretože som bol aktívny v európskych záležitostiach um, už dlhé roky. Vďaka Európskej integrácii patrím k tej generácii, ktorá mala oveľa viac možností ako predchádzajúca generácia. Napríklad e, som mohol študovať na univerzite v Leicestri v e, Spojenom kráľovstve ako študent v rámci Erasmu. E, študoval som tam jeden rok európsky ke štúdie. A e, táto skúsenosť mi otvorila oči a uvedomil som si, ako je európska integrácia dôležitá. E, bola to, bolo to obdobie veľkého optimizmu. Fínsko vstúpilo do EÚ. Zavádzala sa ekonomická, hospodárska a menová únia pripravovali sme ďalšie rozšírenie, ktoré zjednotilo Európu. Vážený pán predseda, dnes žijeme v ťažších časoch plných víziev a <clears throat> diskutujeme o budúcnosti Európy. Ja Som veľmi rád, že dnes si môžem vymeniť s vami názory. Prišiel som sa nielen hovoriť, ale aj počúvať vás. Diskusia o európskej integrácii e, je zatienená ekonomickou krízou. Ľudia sa obávajú o, zamest- o ich zamestnanecké miesta, o penzie, o budúcnosť e, svojich detí. Keď vidíme, koľko mladých ľudí bez zamestnania, tak chápeme, že sú nahnevaní. E, jasne si povedzme, že vládne pochmúrna atmosféra ohľadom európskej budúcnosti. Ja to chápem, ale spôsobuje mi to obavy. E, my sme museli um, urobiť naozaj ťažké rozhodnutia počas finančnej krízy a nacionalizmus a populizmus vzrastajú. E, tieto bolestné rozhodnutia podkopali e, dôveru ľudí v európsky projekt. Bojím sa, že urobíme krok vzad, namiesto toho, aby sme sa otvorili. Mali by sme sa spojiť a zomknúť mali by sme predložiť e, dôveryhodnú pragmatickú cestu vpred. E, nemali by sme e, nechať, nemali by sme nechať to, aby ekonomické a sociálne výzvy otrávili celú myšlienku európskej integrácie. Niektorí hovoria, že EÚ pre všetkých spôsobuje problémy ale myslím si, že jediná možnosť je vytvoriť Spojené štáty Európy s demokratickou legitímnosťou. A e, takisto e, sú tu aj takí, ktorí prehlbujú rozdiely medzi juhom a severom. E, ak sme rozdelení, tak zabudáme na svoje spoločné hodnoty. Toto si nemôžeme dovoliť. E, Musíme urobiť ťažké rozhodnutia, ale musíme zostať zjednotení. Vážený pán predseda, vážení poslanci, je našou povinnosťou ako politických vodcov predložiť dôveryhodné rozhodnutia na politické a ekonomické výzvy v Európe. Musíme vysvetliť ľuďom, prečo hĺbšia európska integrácia je správna cesta vpred. Mali by sme znova získať dôveru ľudí v európsky projekt a preto musíme um, sa utvrdiť v tom, že táto integrácia bude skutočná. Nie je to ľahké, ale ak sa pozriete, uh, tak európska integrácia pri, prináša pozitíva pre všetkých. My potrebujeme férovú, ozajstnú integráciu. Uh, viem, že ľudia v jednotlivých členských štátoch um, sa nenazdávajú, že práve teraz je ich život e, správny a férový. Ale um, môže byť Európa skutočná v budúcnosti? Myslím si, že áno. Podľa mňa férová skutočná integrácia znamená, že Európa bude uh, založená na spoločných hodnotách, ktoré budú rešpektovať všetci a vždy. E, správna integrácia podľa mňa znamená, že um, že e, členské štáty sa síce pustia do hlbšej integrácie, ale e, doma to budú mať v poriadku. Nemôžeme predsa preniesť zodpovednosť na iných. A dôležité je, že správna integrácia znamená, že Európska únia bude fungovať tak, aby sa ľudia cítili e, ako doma a mohli ju podporiť. Toto je otázka demokratickej legitimnosti a zodpovednosti. Vážené dámy a páni, vidíte, že ja nehovorím o nejakých prevratných veciach. Ja tu len uh, žiadam, aby e, sme sa dohodli na spoločných základoch a žili podľa nich. Aby uh, sme hľadali spoločné riešenia, ktoré tak veľmi potrebujeme a um, žili tak, aby každý členský štát mohol veriť e, tým ostatným. Takže, aby som to jasne povedal, potrebujeme viac Európy a viac e, vnútroštátnej zodpovednosti. Nemôžeme mať e, to prvé bez toho druhého. Vážený pán predseda, ja by som teraz chcel vysvetliť, ako si to predstavujem v praxi. Ja by som spomenul tri témy a pozrel by som sa na ne z pohľadu správnej integrácie. Poprvé, musíme rešpektovať naše spoločné európske hodnoty a pravidlá, ktoré sme spolu prijali. Európska únia e, nie je len oblasť e, voľného obchodu, ale je to spoločenstvo zdieľaných hodnot. Musíme obhajovať európske hodnoty aj e, keď sú ja pred výzvami. A keď to tak nebudeme robiť, tak podkopávame dôveryhodnosť únie. Nie len v očiach sveta, ale aj v očiach vlastných občanov. Eh, keď budeme prehliadať korupciu a porušovanie zákona, alebo keď eh, nebudeme riešiť daňové úniky a daňové raje, tak podkopávame vlastné úsilie eh, skonštruovať lepšiu Európu. My sme sa rozhodli, že integrácia bude spočívať na demokracii. Rozhodli sme sa, že nahradíme silu zákonom. Vieme, že um, demokracia sa zrúti, keď nebudeme rešpektovať spoločné pravidlá. Paradox dnešnej diskusie je ten, že silné pravidlá a silné európske inštitúcie sú občas chápané ako hrozba členským štát, pre členskými štátmi, ale uh, protiklady, opak je pravdou. Uh, Um, um, zákon a spoločné inštitúcie ochraňujú členské štáty a zvlášť tie malé. Po druhé, musíme nastoliť správnu rovnováhu medzi solidaritou a zodpovednosťou. Európska únia je spoločenstvo založené na solidarite a solidarita je e, súčasťou jeho podstaty. Fínsko chce zohrať uh, svoju úlohu Ehm, náš podiel na európskom rozpočte sa zvýši a, mm, a akceptujeme to ako prvok európskej solidarity. Takisto e, Fínsko ehm, prijíma svoju zodpovednosť a chce pomôcť krajinám, ktoré potrebujú finančnú pomoc. Ale solidarita e, musí ísť ruka v ruke s, e, so zodpovednosťou členských štátov. Každý z nás musí odvieť svoju prácu a musíme mm, prijať ťažké politické rozhodnutia, keď ich treba prijať. Európa by mala pomáhať vtedy, keď je pomoc potrebná, ale každý členský štát e, musí nakoniec prijať zodpovednosť za to, aby jeho financie boli v poriadku. E, tí, ktorí sa rozhodujú o výdavkoch, e, musia zoskupovať aj príjmy. Národné vlády a parlamenty sú zodpovedné za národné reformy. Po tretie, na to, aby Európa bola silná, potrebujeme integráciu. E, moja vláda podporí hlb, hlbokú integráciu, hlbšiu integráciu um, a v tom zmysle, že to bude pozitívne pre členské štáty. E, najväčšou výzvou je vytvárať nové zamestnanecké miesta. Mnoho mladých ľudí, a hlavne mladých ľudí, je bez práce. Nezamestnanosť je problémom celej spoločnosti, ale prvom rade to e, zasahuje mm, práve tých jedincov, ktorí žijú od týždňa k týždňu, od mesiaca k mesiacu. E, minulý týždeň som navštívil Lisabon, hovoril som so študentmi a videl som, aký, e, aký obrovský talent a energiu majú ale uh, diskusia ukázala, že majú obavy ohľadom budúcnosti. Viem, ako sa cítia. Pamätám si, uh, keď Fínsko prechádzalo finančnú krízu, bolo to začiatkom 90. rokov a skoro 20 e, Fínov bolo nezamestnaných. Fínsko bolo uh, na pokraji bankrotu a e, počas niekoľkých rokov sme prišli o 10 HDP. Vtedy som sám študoval na univerzite a pamätám si, že som bol presvedčený, že doma nedostaneme miesto. Nechceli sme e, doštudovať, pretože bolo bezpečnejšie byť na univerzite. A teraz, keď si spomínate smutné roky, tak dokonca aj tie spomienky v mojej mysli sú bieločierne. Fínsku sa podarilo prejsť cez tú krízu, ale v mnohých e, aspektoch ešte za to platíme cenu. E, takže zamestnanosť musí byť priorita. V Európe vieme, že neexistuje žiadne skratky na riešenie tohto problému. Keby existovali jednoduché riešenia, tak už by sme ich e, prijali. E, podporujem to, aby sme pridelili 6 miliard eur e, na boj proti nezamestnanosti mládeže. Takisto som rád, že rada podporila záruku pre mladých. E, najdôležitejšie je to, aby sme boli konkurencieschopní na svetovej úrovni. Európa musí byť konkurencieschopná a e, musí si zachovať svoje prioritné postavenie v nových technológiách a priemysle. Kľúč e, ekonomickej budúcnosti Európy je reforma a otvorenosť. Musíme pracovať s trhmi a nebojovať proti ním. Pán predseda, Eh, prijali sme kroky, aby sme prepracovali eh, hospodárske riadenie v EÚ. A chcem poďakovať parlamentu za to, že odsúhlasili kritickú, odsúhlasili kritickú legislatívu ako Sixpacks a, a Tupac. Štruktúrálne reformy neprinesú svoje ovocie na druhý deň ale e, sú to efektívne reformy pre mm, trvalo udržateľnú ekonomiku. Ak sa budeme pridržať nových pravidiel, tak naša ekonomika bude silnejšia. Toto nie je len ekonomická teória, toto je mm, zdravý rozum. Vážený pán predseda, vnútorný trh a voľný obchod sú zásadnými prvkami pre európsku integráciu. Myslím si, že sme už urobili mnoho krokov, ale nie dostatočných krokov. Tovary eh, sa voľne pohybujú, ale nie služby, takže preto smernica o službách sa musí efektívne implementovať. Eh, Numeri, digitálny trh vytvára nové možnosti pre posilnenie zamestnanosti a rastu. Podľa Európskej komisie sa rast posilní do roku 2020 o 500 miliard eur. Čiže e, keby sme nevyučili tento potenciál, nebolo by to správne. E, takisto aj digitálny obchod potrebuje e, funkčný digitálny trh. Potrebujeme priložiť ruku dielu spolu s Európskym parlamentom. Potrebujeme inteligentnú legislatívu, ktorá umožní využiť e, túto dynamiku. Ďakujem. E, máme e, právomoci prijímať normy ohľadom nášho vonkajšieho mm, zahraničného obchodu. Ehm, komisia mm, potvrdila, že budeme mať ambiciózny plán. Musíme otvoriť trhy a dať európskym podnikom možnosti, ktoré potrebujú. Európa potrebuje e, kreatívnosť a môžeme pokračovať e, môžeme napredovať na svetových trhoch, ale musíme zomknúť svoje rady um, ak budem podporovať protekcionizmus, tak budeme izolovať ekonomiku. Keď začneme s rokovaním um, s voľným obchodom, toto je veľmi dobrá novinka. Nemali by sme uh, sa nechať stiahnuť detailmi, uh, takisto musíme posilniť uh, hospodárskú a menovú úniu. Um, Banková únia je dobrým príkladom e, správnej integrácie. Ide tu o to, aby sme ochraňovali našich daňových poplatníkov pred e, bankami, ktoré nemajú dostatočný e, kapitál. Ešte pár poznámok. Potrebujeme integrovaný európsky trh s energiou. Energia je krv ekonomiky. Ehm, globálna konkurencia eh, pre energiu je stále eh, tvrdšia a tvrdšia. Európa potrebuje konať eh, spoločne a takisto sa musíme zbaviť dotácií, ktoré narúšajú trh. Potrebujeme investície do ehm, energetických infraštruktúr. No a takisto potrebujeme ehm, obnoviť efekt Um, obchodovacieho systému s emisiami. Po druhé, potrebujeme konkrétne kroky v európskej bezpečnostnej a obranej politike. Európa potrebuje mať viac odpovednosti za bezpečnosti, takže musíme sa naučiť spolupracovať. Potrebujeme užšiu spoluprácu, aby sme um, zodpovedali na výzvy v oblasti bezpečnosti a mali by sme podporiť mm, vnútorný trh. Teším sa na to, ako o tomto budeme diskutovať v decembri na Európskej rade. A po tretie, musíme eh, rozširovať našu agendu. Eh, Európska únia musí byť otvorená novým kandidátom. Vážený pán predseda, vážení členové parlamentu, za rok budeme mať európske parlamentné voľby a tieto voľby sú veľmi dôležité. Bude to, bude to test európskej legitimnosti EÚ a výsledok ukáže, kam sa má uberať európsky projekt. Európska integrácia ešte nikdy nevystála pred výzvami ako dnes. Um, máme za čo bojovať a musíme to robiť so cťou. Európska integrácia um, nám priniesla mier, stabilitu a blaho pre európskych občanov. A, nakoni, a stále to budeme robiť. Európska únia vyjde z tejto krízy silnejšia. Nejaký čas to potrvá a cesta pred nami nie je ľahká musíme e, sa sústrediť na to, čo nás spája a nie na to, čo nás oddeluje. Musíme sa sústrediť na e, vzájomnú dôveru. A musíme sa sústrediť na to, aby sme posilnili skutočnosť európskej integrácie, pretože to je najlepšia cesta k tomu, aby sme obnovili dôveru, dôveru ľudí a národov v európsky projekt. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán premiér Katainen A teraz má za komisiu slovo pán predseda Barroso. Pán predseda, pán premiér, vážení poslanci, vážené poslankyne, predtým, než začnem, chcem v mene komisie povedať, že sympatizujeme a máme súcit e, s obeťami a so zranenými násilného útoku v Bostone, ktorý sa udial včera. Myslíme e, na nich, myslíme na našich amerických priateľov e, v solidarite a s úctou. Pre mňa je veľkou cťou, že dnes tu môžem byť medzi vami a že sa môžem zúčastniť návštevy pána Katajnena, fínskeho premiéra, ktorý hovorí dnes Európskym parlamentom o budúcom smerovaní EÚ. Chcem sa poďakovať fínskemu premiérovi za osobný príspevok k európskemu projektu. Jirky Katajnen preukázal záujem na posilnení e, demokracie a dialógu v EÚ. Fínsky premiér reprezentuje Fínsko, ale aj Európsku úniu, ktorá je komunitou hodnôt. Prvý argument, ktorý chcem predniesť eh, dnes, je ten, že Fínsko je eh, v jadre eh, našej únie a reprezentuje právny štát a princíp rovných práv. I keď Fínsko je malé, má veľký historický, kultúrny a ekonomický význam. Naša únia ako únia členských štátov je spájaná spoločnými záujmami a hodnotami a únia rešpektuje všetky práva všetkých členských štátov rovnakým spôsobom. A Fínsko demonstrovalo v tomto európskom prostredí, že nejde iba o veľkosť štátu, ide aj o silu jeho ideí a o jeho odohodlanie plniť tieto idei či už ide o rozširovanie, digitálnu agendu alebo jednotný trh, medzinárodné záujmy únie, vnútorné záležitosti, spravod spravodlivosť. Na všetkých týchto politikách sa Fínsko veľkým dielom podiela. Ešte niečo k e, spravodlivosti a právnemu štátu. Pán, pán, pán premiér právom poukázal na tieto dôležité veci a to v dobe, kedy reforma zaťažuje naše spoločnosti. A preto teraz e, predkladáme návrhy na boj proti daňovým únikom, pretože tie stoja Európu, Európsku úniu asi 1 bilión eur každý rok. Sú to stratené daňové príjmy. Inými slovami, EÚ každý rok stráca príjmy v hodnote jedného viacročného finančného rámca. Toto um, nemôžeme si dovoliť naďalej strácať takéto veľké peniaze, ktoré patria našim daňovým poplatníkom a preto musíme začať konať. A preto vyzývam členské štáty, aby sa rýchlo dohodli na návrhu komisie a na silnom mandáte pre rokovania so Švajčiarskom a ďalšími susednými štátmi. A takisto chcem, aby sa členské štáty dohodli na e, mechanizme rýchlej reakcie na boj proti podvodom na DPH. Dúfam, že členské štáty sa zaviažu k spoločnému konaniu a že dohodnú aj časový e, rámec e, pre riešenie daňových rajov a daňového agresívneho plánovania. Komisia k tomu minulý rok v decembri predložila návrh. Fínsko nás podporuje v tejto záležitosti, takisto chce zorganizovať spoločný seminár s komisiou koncom tohto mesiaca na tieto témy. Pán premiér, eh, pán minister, pán predseda. Nedávno v Dubline som sa vyjadroval ku konkurencie schopnosti a zdôrazňoval som, že Fínsko je vedúcim členským štátom na svetových ekonomických fórach, pokiaľ ide o index konkurencie schopnosti. Fínsko je na treťom mieste v celosvetovom rebríčku. Európa sa snaží ukončiť súčasnú krízu a chce takisto zlepšiť dlhodobú konkurencieschopnosť a preto by sme si mali vzať ponaučenie od Fínska. Sú to samozrejme ponaučenia, ktoré sú tvrdé, dlhodobé. Fínsko malo v 90. rokoch domácu bankovú krízu a potom fínsky štát e, zaviedol hlboké štruktúrálne reformy a dostal do lepšieho stavu svoju ekonomiku. Znovu získal medzinárodnú konkurencieschopnosť a zachoval si pritom aj zásadné prvky sociálneho trhového hospodárstva. Toto je proces, ktorým teraz prechádzajú aj iné členské štáty a Fínsko ich podporuje, prejavuje solidaritu s tými štátmi, ktoré to teraz podstupujú. Fínsko takisto zohráva aktívnu úlohu pri vytváraní bankovej únie. Príklad Cypru ukazuje, aká dôležitá je táto práca a to, že je veľmi naliehavá, naliehavejšia ako kedykoľvek predtým. Som veľmi rád, že po intenzívnej práci počas trialógu máme teraz na stole dohodu o SSM, o jednotnom mechanizme dohľadu. A no a v júni komisia predloží návrh. No a najdôležitejším ponaučením je to, že toto nie je jedinečná, jedinečný postup, jediný svojho druhu. Je to niečo, čo musíme robiť každodenne, pretože tieto reformy si vyžadujú konštantnú prácu. To sa ukázalo aj na príklade Fínska. Fínsko ešte stále vynakladá úsilie v rámci svojej ekonomiky. Fínsko teda vedie dialog s európskymi partnermi a je veľmi aktívne, zapojené do týchto procesov. Je to veľmi ohľaduplný člen Európskej únie. Ďakujem pránovi premiérovi Fínska za jeho priateľstvo a úzkú spoluprácu. Chcem sa poďakovať Fínsku za to, že e, preukazuje také nadšenie pri formovaní Európskej únie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán a Teraz za EPP dám slovo jej pánovi predsedovi, pánovi Dolovi. Ďakujem, pán predseda, pán, pre, pán komisár, pán predseda komisie, pán premiér. Chcem sa pripojiť eh, k tomu, čo tu už zaznelo zo strany predrečníkom, ktorí sa vyjadrovali k bostonskému atentátu. Aj skupina EPP chce bojovať proti takémuto druhu terorizmu. Ešte stále nevieme, odkiaľ to prišlo, tento útok, ale to je jedno. Nie je to niečo normálne, bežné. Nemôže to byť takto, že v slobodnej spoločnosti sa útočí na nevinné osoby, ktoré iba športujú a že ich niekto zabíja. Toto z hľadiska demokracie slobody nie je možné. Sloboda sa vyjadruje aj športom. Proti, tomuto, proti takémuto terorizmu musíme bojovať. Pán predseda, ja som si vás vypočul, pán premiér, ja som si vás vypočul s veľkým záujmom. Asi vás neprekvapí, súhlasím s vami v mnohých bodoch a chcem sa s vami podeliť o niektoré pripomienky a položiť aj otázky. Pokiaľ ide o zmysel Európy, Európa je viac ako nejaký projekt e, ekonomickej integrácie. Európa to sú takisto spoločné hodnoty. Máte pravdu, keď to pripomínate. A s Európou by to bolo dnes oveľa vážnejšie, keby sme neboli integrovaní. Pozrime sa na Island, ktorý skrachoval. Ja nepopieram, že Grécko, Španielsko alebo Írsko majú veľké ťažkosti, ale kde by boli tieto štáty bez Európy? Jurky, tak ako vy a ja sa domnievam, že je potrebné bojovať proti extrémizmu, a najlepšie, ako to robiť, je hovoriť vždy pravdu. Musíme byť solidárni a zároveň zodpovední. Musíme takisto sa snažiť o väčšiu európsku integráciu. Netreba mať strach to povedať, aj keď prebieha taká vážna kríza. Musíme začať sociálnou a daňovou harmonizáciou. To nie je niečo zlé, nie je to uniformizácia, ktorá by priniesla viac nevýhod ako výhod. Harmonizácia znamená aj zlúčenie nášho úsilia, napríklad e, dovolenky, vek od chodu do dôchodku, sociálne odvody, sociálnej výdavky. Mali by sme v Európe pracovať na rovnakom základe. Jednotný trh vytvoril veľmi dobré veci, veľké pokroky, ale ešte sú tu stále veľké rozdiely a to vytvára to vytvára neželateľné dôsledky. Ja viem, o čom hovorím, pretože aj ja som, šéfom, som bol šéfom podniku a na druhej strane Rínu už eh, máme iné pravidlá môj podnik e, má 60 miliónov obratu a 1,2 milióna eur môžeme pripísať rozdielným úpravám v rôznych členských štátoch, tak aby sa tieto rozdiely nezneužívali. Niektorí spoluobčania samozrejme prišli o zamestnanie, niektoré podniky skrachovali. Problémom je, že dnes každý členský štát, každý vo svojom kúte sa snaží svoje problémy riešiť sám. My potrebujeme ale viac Európy. Pán predseda, potrebujeme najmä Európu, ktorý, e, ktorá bude spravodlivá. Máme nezamestnanosť v Európe, ale máme aj, za, aj e, pracovné miesta, ale problémom je, že tieto dve veci nie sú na tom istom mieste preto potrebujeme európske riešenie pre nezamestnanosť. Nezamestnanosť teraz nie je v právomoci EÚ, ale to je škoda. Pokiaľ ide o vzdelávanie, výskum a koheznú politiku, máme určitú páku, môžeme niečo robiť, ale potrebujeme mobilitu pracovníkov. Ak nebude existovať skutočný európsky výskum, tak bude zbytočné e, rozdávať rôzne európske dotácie na výskum do každej jednotlivej krajiny. Pokiaľ ide o trh práce, musíme bojovať proti nezamestnanosti mladých. Máme tu na to záruku pre mladých. Som veľmi rád, že naša vláda to včera schválila. Náš e, premiér má väčšinu parlamentu, ktorá podporuje silnú Európu, ale na to, aby sa nám to podarilo, potrebujeme viac transparentnosti a potrebujeme vyrovnané rozpočty a deficity musia byť znižované, pretože nemôžeme predsa žiť nad um, mieru našich prostriedkov. Len takto znovu vytvoríme dôveru, ktorú potrebujeme od investorov, ale to samo nestačí. Sú krajiny, ktoré boli tak e, zasiahnuté krízou, že nejaký podnikateľ, keď potrebuje peniaze na investície, nemôže si jednoducho požičať, pretože úroky sú tak vysoké. Napríklad v Grécku je to 10 až 12 Ja som sa tam stretol s jedným podnikateľom, ktorý si chcel e, požičať peniaze na svoju podnikateľskú aktivitu, ale e, mal by 10 až 12 úrok. No a potom samozrejme v Grécku nemôže vytvárať pracovné miesta tento podnikateľ. Aby sme vyriešili nezamestnanosť, najmä nezamestnanosť mladých, musíme nájsť nejaké riešenie, pán mm, premiér. Možno vás šokujem, ale myslím si, že by sme mali začať premýšľať takisto nad kolektivizáciou európskeho dlhu, nad nejakou rozumnou kolektivizáciou európskeho dlhu, tak aby e, aby e, úroky pre investorov boli rovnaké všade v Európe. Bolo by tým potom umožnené znížiť náklady na dlh, znížiť e, úroky pre podnikateľov, ktorí vytvárajú pracovné miesta a naše zdroje by potom išli do investícií. Takáto čiastočná kolektivizácia dlhu musela by byť ale sprevádzaná aj lepším riadením, spoločnými zárukami, aby sme sa vyhli zneužívaniu a aby e, jeden členský štát neplatil za dlhy druhého členského štátu. To by bola skutočná európska konvergencia. A takisto potrebujeme viac koherentnosti, viac integrácie. Pán premiér, vaša diskusia alebo vaša rozprava sa týka budúcnosti Európy, takže ja zakončím na túto tému. Pán predseda, vy viete, že ja sa vždy držím rečníckého času. Potrebujeme ešte tretí hlas a to je zdravý rozum. Naše dejiny nám to ukázali viackrát. Čím viac spolupracujeme, čím viac sa integrujeme, tým sa nášmu kontinentu darí lepšie, tým je lepšie Európa chránená. Ďakujem, pán predseda. Eh, pán kolega do tlieskali dokonca aj na tribúnach, ale vážené dámy a páni, žiaľ, musím vás upozorniť na to, že náš rokovací poriadok neumožňuje vyjadrovať politickú mienku z hora z tribún. To je e, výsada e, poslancov, ale chápem, prečo ste tlieskali. Slovo má za e, socialistov pán predseda kolega Svoboda. Pán predseda, a ja by som na úvod rád počiarkol eh, a zopakoval to, čo povedala predseda parlamentu v súvislosti s bostonským eh, maratónom. Vážený pán predseda, Ehm, nesúhlasím so všetkými detailami, ale v podstate ehm, s tou podstatou súhlasím, pretože my musíme ehm, bojovať za Európu. Eh, situácia je ťažká. Nezamestnanosť, eh, sociálna a politická situácia. Mnoho občanov v Európe nesúhlasí s európskymi politikami a množstvo z nich je proti Európe. A toto je nebezpečenstvo, nie špecifické politiky. My musíme vážne zobrať tieto obavy eh, občanov ale nemôžeme zachádzať do populizmu. Vážený pán premiér, mali by sme počúvať občanov. Hovorili ste o položení, po situácii Fínska pred niekoľkými rokmi. Fínsko nebolo v eurozóne. A to je rozdiel, či ste v, či ste v eurozóne alebo nie. Napríklad aj Lotyšsko um, nebolo v eurozóne. A situácia je iná a teraz um, tu máme inú solidaritu a uh, Ehm, viac európskych riešení. Mm, po druhé, sme v, de- v recesii, nachádzame sa v recesii, ktorú podporila politika eh, Európskej únie. Žiaľ, je to tak. Ako môžeme presvedčiť teraz občanov, aby eh, sa reformovala pracovný trh, keď vlastne to hlavné posolstvo pre Európanov je, že ehm, znižujeme eh, sociálne výdavky a dokonca aj výdavky, náklady na vzdelávanie, školstvo. To je dobre, že ste boli v Portugalsku, s tým súhlasím, ale položili ste otázkou občanov, čo si myslia o trojke a o európskych politikách v jej ich krajine. E, e, E, ústavný súd Portugalsku totiž povedal, že toto je neústavné. Čiže takto to vidia Portugalci. A mali by sme zmeniť našu politiku. Áno, máte pravdu. Správna integrácia znamená aj lepšiu spoluprácu medzi severom a juhom. Ja som sa vždy snažil prepájať inštitúcie, nové podniky a Fínsko má mnoho vecí, čo môže ukázať. Nemá len mikroekonomiku, ale a rozvoj v makroekonomike. Prečo nevyužijeme takúto mm, metódu medzi severom a juhom a, ukázať, a neukážeme, ako sa môžu realizovať reformy aj v makroekonomickej úrovni? Áno, stále tu hovoríme, že ďalší semester už e, bude lepšie, ďalšie pol roka už bude lepšie. To už hovoríme roky, ale nevidíme ešte svetlo na konci tunela. E, my potrebujeme vidieť e, už riešenie teraz. A viac a viac členov sa pýta, kto je zodpovedný za čo. Toto by sme mali zastaviť. Komisia je zodpovedná za politiky a E, chcem, aby komisia bola zodpovedná. Nie trojka alebo Medzinárodný menový fond, pretože už nechápeme, čo je čo. Toto je najdemokratickejšia inštitúcia. Ehm, komisia za to zodpovedná. Mali by sme už e, prestať s takouto hrou. Komisia za toto zodpovedná a mali by sme e, takéto zmyšľanie zmeniť, pretože občania už sú otravení s takýmito akt aktivitami a mm, nielen na Cypre, ale aj v Portugalsku a v iných krajinách. Ďalej, rast. Potrebujeme viac rastu, aby sme presvedčili občanov, e, že musíme prijať potrebné reformy. Ale znova nie je možné žiadať o tieto reformy, ak nie je žiadna nádej, že keď aplikujeme tieto reformy, tak e, sa to zlepší. A ľudia hovoria, že nie, je, e, nie sú peniaze pre rast. My eh, tu máme štúdie od nezávislých inštitúcií a tu sa hovorí, že eh, jeden milión, pardon, jeden bilión eh, eur sa stráca v ekonomike v Európe. A teraz keď sa zaoberali, keď sa touto tému začali zaoberať médiá, pán Cameron povedal, že je čas zobudiť sa a, a, hm, a ucítiť tú vôňu kávy, ale je čas teraz na to, aby sme e, tú kávu aj vypili. E, ale pán Cameron sa stretol s pani Merkelovou, a e, dúfame, že e, vaše vlády nebudú mať len sľuby, ale dúfame, že začnú konať, pretože toto je integrácia. Nie je fér, že bohatí ľudia prenesú sú svoje peniaze do daňových rajov a chudobní ľudia to budú platiť tu. Mm, preč, na čo máme, po, pre, prečo by sme nemali uh, mať v Európe rovnaké zákony ako v USA, čo sa týka daní? Potrebujeme v tomto pomoc. Luxemburg sa už pohol a takisto aj Rakúsko to urobí. No a potom uh, musíme podporiť uh, komisiu v tom, aby sme mali spoločnú stratégiu proti daňovým únikom a som rád, že e, váš finančný minister na tomto už pracuje. Dostanete našu plnú podporu. E, samozrejme, e, musíme pracovať na legislatívnych textoch tu v EÚ. Nepotrebujeme uniformné jednotné texty, ale aspoň uniformné daňové texty. Ehm, takže potrebujeme aspoň podobné ehm, dane alebo daňové opatrenia. No a samozrejme, ehm, pán minister, bol by som rád, keby ste zmenili váš názor o e, daní z finančných transakciách, pretože toto by e, spôsobilo istú transparentnosť a e, dúfam, že sa o tom nakoniec presvedčíte sám um, ministri Európy uh, eh, zobrať na seba svoju zodpovednosť v rámci Európskej rady. A um, ak eh, zistíme, že transparentnosť je dôležitá pre daňovú tému, toto bude na prvom mieste v našej agende. A tak dospejeme k správnej integrácii. Toto potrebujeme v Európe. Ale uh, eurozóne integrácia znamená e, väčšiu integráciu ako vtedy, e, keď Fínsko riešilo svoje problémy e, v minulosti. Áno, súhlasím s tým fínskym príkladom a toto bude dobrým krokom vpred pre celú Európu. Ďakujem. Ďakujem, teraz má slovo e, za skupinu LD predseda pán Ferhofstadt. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem v prvom rade, e, pán premiér, sa pridať aj mene mojej skupiny k tomu, čo ste povedali, aj pán Barosa o tom útoku v Bostone. A ďakujem, pán premiér, aj za e, vaše vystúpenie. Viem, že ste odborník v boji proti euroskepse, pretože musíte e, sa stretávať s ostatnými filmy a viete, ako e, k ním pristupovať, ale e, hovoríme úprimne, že táto rozpráva, o ktorej som mi hovoríme, nie je len samotný fínsky problém, a nie je to ani tradický britský jav, tento naraz euroskepsie, ako vidíme, pred eh, dvoma dňami bola založená nová politická eh, strana v Nemecku, alternatíva pre Nemecko, euroskeptická strana, to je strana, ktorá chce, aby Nemecko vystúpilo z eurozóny a podľa mňa oni vyzývajú nie k alternatíve pre Nemecko a myslím, že sa to dá lepšie nazvať. Je to samovražda pre Nemecko, čo vlastne navrhujú ja si myslím, v každom prípade, že je to hlúpe, čo navrhujú či už rozdelením eura eh, na eh, dva kruhy, severné a južné, alebo eh, k návratu národných mien. V každom prípade je to rozpad eura, čo navrhujú. Kolegovia, myslím, že to je dobrá chvíľa to zdôrazniť. Ak je jeden štát, ktorý sa má bať takého scenáru, ak je jeden štát v Európe, ktorý má utrpeť e, týmto scenárom, tak myslím, že to je Nemecko. A oni v skutočnosti predkladajú to, čo tá strana alternatíva pre Nemecko navrhuje, je podľa mňa tragédia nielen pre Európu, ale aj pre Nemecko. Je to rozpad nemeckého mm, vývozného stroja a môže to byť konec nemeckého zázraku miesto niečo iného. A nechcem povedať len to, ale no ja to hovorím preto, že je e, tu dôkaz, hovorím o e, štúdii, ktorú vypracovala ING, druhá najväčšia banka v Holandsku a ich e, pobočka v Londýne, teda v londýnskom City kde je lepšie urobiť takú analýzu ako práve tam v Londýne. A táto nezávislá analýza v Londýne ukazuje, že rozpad eura e, by e, spôsobil e, ekonomický rozpad a prvý, prvá obyť toho má byť prirodzene Nemecko. A aké sú čísla v tejto štúdii? Možno by som navrhol, že urobte 80 miliónov kopií z toho v Európskom parlamente a pošlite to každému nemeckému občanovi. Môžete to urobiť osobne mm. Pán Ferovštad, ale o tom musím hovoriť e, s rozpočtovým výborom. A dopady sú veľmi jasné. Oni hovoria v tej štúdii, ktorí pracovali e, v Londýne, že um, e, meny hlavných vývozných trhov Nemecka by devalvovali a tým by uh, skončili s uh, privozom Nemecka e, na tieto trhy. A druhá vec je, že e, nemecká e, marka, teda nová mena, by spadla na rovnakú roveň ako dolar a hneď by stratila 20% svojej hodnoty a v dôsledku toho by bol Davos, hlavne energetik, energii veľmi dôle, drahý. A druhá vec a ďalší záver tejto štúdie v Londýne ukazuje, že rozpad eura by zmenšil nemecké HDP o mm, takmer 10% za takmer 2 roky. Opakujem, že toto nie je alternatíva pre Nemecko. To, čo sme videli pred dvoma dňami, je samovražda pre Nemecko a naša pre Európu a nielen pre Európu, ale aj pre Spojené kráľovstvo, pretože v tejto štúdii jeden, jedna z veľkých obecí by e, malo byť Spodné kráľovstvo tým, že hneď stratí 5% z HDP okamžite, ak nastane rozpad eura. Takže, vážni kolegovia, premiér, nepotrebujeme stranu alternatívu pre Nemecko, potrebujeme alternatívu pre Európu. A to znamená politická únia, to znamená skutočná európska vláda a európska pokladnica. A tiež ma potešilo vystúpenie Jozefa Dola, keď hovoril o európskom trhu Z dlhopisne potrebujeme bankovný a potrebujeme e, Európsky e, fond na riešenie. Pán predseda, my sme na križovatke, e, či e, sa staneme e, Spojenými národmi Európy, teda voľnou konfederáciou národných štátov, alebo či budeme smerovať k Spojeným štátom Európy. Ja viem, ako je moja voľba a to je tiež vaša voľba do budúcnosti. Ďakujem, pán Ferrovstad. Teraz má v mene zelených slovo predseda Kombendit. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Ja nadviažem na to, kde skončil Giverhoštát štát. Pán premiér, vy ste 3500 krát opakovali slovo pravidlo. Pochopil som, že máte radi pravidla. Základom demokracie sú pravidla. Ale v spoločenstve existuje jedno pravidlo, ktoré je najdôležitejšie, dôležitejšie než sú účtovné pravidla. Je to pravidlo solidarity. Ostatne vaša krajina, Fínsko, je krajinou, ktorá má sociálnu súdržnosť, e, solidaritu, ktorá je mimoriadne pôsobivá. Ale len keď sa dostanete do európskeho priestoru, tak e, tu e, začíta začínate trocha chladne pristupovať k veciam. A dôsledkom je to, že niekedy skutočne nechápete to, čo sa deje v Európe. Ja mám totiž niekedy pocit, že hovoríte ako predstaviteľ Nokie a vysvetľujete, aké problémy. My vieme, že máte Nokiu, vy ste dobrý fin, vy ste skutočný fin, ale problém nestojí tak. Problémom je to, že e, niekedy e, sú tu isté strany, ktoré robia problém ale dnes by ste nemali solidárnu Európu, keby ste nemali skutočný európsky rozpočet. Keď ste vyhovorili o európskej zodpovednosti, integrácii, národnej zodpovednosti, máte pravdu, ale v v momente krízy nastupuje kolektívna zodpovednosť a to je skutočne e, zločin európskeho priestoru, že nemáme túto spoločnú zodpovednosť. A my sa práve dostávame k momentu, kedy európsky rozpočet nie je iba súčtom národných príspevkov, ale je to e, niečo, čo e, generuje aj vlastné zdroje, vychádza aj z vlastných zdrojov. E, viete, aké je najväčšie víťazstvo Margaret Thatcherovej? Jej najväčšie víťazstvo spočíva v tom, že E, mala, že ona spôsobila, že 27 európskych e, štátov obhajuje tú istú vec. I want my money back. Ale to je poražka. A to je práve to, čo vy ste negociovali v súvislosti s európskym rozpočtom. To je práve poražka európskej myšlienky, poražka európskej solidarity a e, dúfam, že moji kolegovia sa nebudú chcieť pripojiť k tomuto procesu poražky. Dôvodom je to, že návrh, ktorý vy v súčasnej kríze navrhujete, predstavuje zníženie o 20 pre Grécko, 25 pre Portugalsko, ale e, ja by som chcel nadviezať na to, čo hovoril aj Jozef Dol povedal, že ak sa nám nepodarí skutočne navrhnúť niečo na zníženie dlhovej záťaže, tak nemôžeme to pripisovať na vrúb greckej vláde. Práve ľud e, tejto krajiny bude musieť znášať dôsledky a je potrebné, aby sme vytvorili spoločný fond na zníženie zadrženosti. Keby Taliansko platilo o 1% menej za svoj dlh, tak malo by 20 miliard na obnovu ekonomiky. Keby platilo o 2% menej, malo by 40 miliard na obnovu ekonomiky. Takže je potrebné vytvoriť takýto spoločný fond, aby bolo možné týmto krajinám e, opätovne oživiť svoje hospodárstvo. Pán premiér, keď hovoríte o pravidlách, tak naozaj si treba uvedomiť, že je tu jedno veľmi dôležité pravidlo a to nechajte ľudí E, a nenechajte ľudí, aby podľahli e, dôsledkom krízy, ale v takomto momente je potrebné, aby sme e, uplatňovali zdravý rozum, aby sme neotvorili priestor pre extrémistov. Ďakujem. Ďakujem pán Konbendit. Teraz za frakciu konzervatívcov a reformatívcov má slovo pán Kalenen, predseda. You, Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcel pridať eh, k tomu, čo povedali predrečníci a chcel by som takisto vyjadriť sústrasť americkým priateľom v dôsledku včerajších bostonských udalostí. Ako mnohí poslanci eh, si uvedomujeme, že minulý týždeň bol veľmi smutný aj pre konzervatívcov, keď zomrela eh, pani Tečerová. Bola by rada, keby vedela, že ju dnes citoval Daniel Cohn-Bendit audit. E, a e, od jej slavného prejavu v Brž uplynulo 20 rokov, ale e, myslím, že sa musíme na pozrieť na dnešnú realitu a citovať jednu pasáž. Čo my potrebujeme teraz je urobiť rozhodnutie o ďalšom kroku a nemôžeme sa nechať ničiť utopistickými cieľmi. Utopia sa nikdy nenaplní a musíme vedieť, že keby sa tak stalo, tak by sa nám to nepáčilo. Ale napriek tomu sa ešte dnes mnohí upínajú k abstraktným utopistickým konceptom a pre nich je, a na toto je jedinou odpovedou viac Európy. Pán premiér, e, z myslím si, že rada a je vďaka vašej vláde vytvorila oveľa realistickejšiu cestu k európskemu rozpočtu. K tomu vám treba zablahoželať a verím, že sa vám podarí o tomto rozumnom kroku presvedčiť aj vašich ďalších kolegov EPP a takisto vám treba zablahoželať k vašej pozícii, ku šialenej politike dane z finančných transakcií. Ale mnohí si neuvedomujú, že ekonomické e, problémy e, možno datovať dospe, e, dozadu, keď sme robili rozhodnutie ešte za Žaka Delora, Delorsa, kam, ktorým smerom sa vybrať. Bývalý komisár Perhojgen zo socialistickej skupiny odkla, odhadoval, povedal, že európska re- regulácia stojí európsky biznis 600 miliónov eur, ale napriek tomu ešte stále prijímame ďalšie a ďalšie zákony, s ktorými si naše ekonomiky nedokážu poradiť a výsledkom je 26 miliónov nezamestnaných. Einstein povedal, že definícia šialenstva spočíva v tom, keď sa robí e, opakovane to isté a e, v nádeji, že sa to vyvrbí nejakým iným spôsobom spôsobom. E, myslím si, že e, my sme sa do niektorých projektov pustili bez toho, že by sme si premysleli ekonomické dôsledky. Áno, drohová kríza spustila istý proces, ale Európa e, by nemala existovať ako pevnosť. Aj Jacques Delors povedal, že Európa potrebuje aj európsku vládu. Skutočný federalista, ako je kolega, Pán Stopie samozrejme schvaluje takýto kurz a keď on bol v tejto snemovni v roku 2006, tak vtedy v parlamente hovoril belgický premiér Baby Thatcher, pán Perhoštát. A pán Steger v tom čase odmietol. V tom čase nebolo veľa federalistov, ani utajených federalistov, ale ani reálnych federalistov. A keby boli niektorí národní lídry pred 15 rokmi úprimnejší, neboli by sme sa dnes dostali do tejto situácie. Konečné dôsledky utopistického projektu by boli pre mnohé krajiny obrovské, hlavne pre vašu krajinu. Pán premiér, my vieme, koľko e, peňazí stojí Európu bailout. Tak keď sa pozrieme na fínsku geografiu, je to pochopiteľné. A Fíni vidia, že ich peniaze smerujú do iných e, krajín e, eurozóny a musíme ľuďom úprimne povedať, čo ich bude v dlhodobom meradle stáť členstvo v eurozóne. Vyžaduje si to niektoré veľmi ťažké rozhodnutia, pretože ak to neurobíme, tak sa nebudeme zameriavať na skutočnú výzvu pre Európu, ktorou je zachovanie konkurencieschopnosti. schopnosti. Ehm, ehm, komisár e, minulý týždeň veľmi mudro povedal, že e, pokiaľ euro by mohlo pôsobiť ako pilulka na spanie, e, keby sme si neuvedomili, že sa musíme zamerať hlavne na konkurencieschopnosť. Musíme znižovať byrokraciu, musíme e, oživovať slobodný trh, musíme e, zmierňovať, znižovať podiel vlády. A my podľa pani Tečrovej e, zmena je možná, len ak ste pripravení na, za ňu bojovať. Myslím si, že takáto snaha tu je. Európa potrebuje silnejšiu ekonomiku a silnejšiu politiku pre 21. storočie po 25 rokoch musíme znova pripomenúť pre pani Tečrovej, ktorá ukázala, ktorým smerom treba ísť. A my teraz musíme Európu nasmerovať tým správnym smerom. Ďakujem teraz za frakciu EFD, pán Terho. Puhemies. Ja tervetuloa europarlamenttiin, pääministeri Kat. Ďakujem pekne. Vítam vás, pán Ktenet, v Európskom parlamente. Keď kolega skončí, budem pokračovať. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ešte raz e, začnem teda. E, ďakujem srdečne vás vítam, pán Ktajnen, v Európskom parlamente. Hovorilo sa o spravodlivej integrácii v Európe. E, v tejto súvislosti určite sa názory rôznia. Sú tu rôz, e, rôz, určite nie sú férové rozdiely v príjmoch. Hovorili ste aj o vnútropolitických e, témach vo Fínsku. Ako sa im venujete? Tu v Európskom parlamente samozrejme môžeme hovoriť otvorene a my sme si vypočuli aj vaše vízie Ehm, to zásadné smerovanie, ktoré si načetli, môžeme akceptovať, ale rád by som aj vedel, ako to konkrétne e, vyzerá a vplýva na občanov. Angela Merkelová hovorila často o e, želaní, aby sa Európa stala federálnym štátom, aby sa e, v nej posilnila integrácia, ale existujú aj iné pohľady na budúcnosť. Pán premiér, mohli by ste nám povedať, čo si skutočne predstavujete pod spravodlivou integráciou. Znamená to, že máme očakávať federálny štát z Európy, alebo znamená spravodlivá integrácia niečo iné? Ja som toho názoru, že by sme mali posilniť našu spoločnú zodpovednosť. Otázkou je, či budeme sledovať nemeckú či britskú eh, líniu. A teraz eh, pán Gustafsson za zjednotenú ľavicu. Ďakujem, ako aj moji kolegovia. V prvom rade by som chcel e, vyjadriť e, moju prvnú sústrasť e, v súvislosti s tým, čo sa udialo včera v Postone. Pán Katajnen, chcel by som vás privítať srdečne tu v Európskom parlamente. Som deviatým rečníkom a chcel by som povedať, že Fínsko a Švédsko nie sú len susedné krajiny. Máme aj veľmi uh, úzke vzťahy. Ja osobne mám veľmi úzke prepojenie s Fínskom. Narodil som sa vo Fínsku predtým, než uh, som sa presťahoval do Švédska. Chcel by som uh, zdôrazniť, že GUE má dosť e, zjednotený názor, pokiaľ ide o e, neoliberálne e, smerovanie EÚ momentálne. Najdôležitejšie sú záujmy bank a to, čo zaujíma obyčajných ľudí, masová nezamestnanosť, znižovanie príjmov, tomu sa nepripisuje až taká veľká e, dôležitosť. Takmer každý štvrtý e, človek mladší než 24 rokov v Európe je nezamestnaný a situácia ešte horšia v krajinách ako Grécko a Španielsko. Nezamestnanosť e, mladých ľudí nás momentálne stojí viac, než je rozpočet Európskej únie. Medzinárodný Červený kríž hovorí, že naozaj Európa trpí eh, hospodárskou krízou. Na juhu Európy je situácia taká zložitá, že iba v rokoch pred eh, eh, svetovou vojnou bola tam situácia horšia. K najväčším, tým, ktorí najviac stratili, patria ženy a tí, ktorí majú tie najnižšie príjmy. Ženy sú Eh, viacnásobne postihnuté aktuálnou hospodárskou situáciou. Ich eh, hospodárska nezávislosť je eh, silnejšie ohrožená, ohrozená, potrebujú silnejšiu sociálnu infraštruktúru, ehm, možnosť, možnosti, ako sa postarať o deti a podobne, ale takéto veci sa veľmi často odovzdávajú na plecia rodín a žien. Jedným z najdôležitejších e, cieľov je e, odstrániť príjmy, e, rozdiely v príjmoch vo Fínsku, povedali ste. Ale to by malo platiť pre celú EÚ. A ja sa teda pýtam, či a ako môže Fínsko pracovať na tom, aby sa odstraňovala chudoba a odstraňovali sa rozdiely v príjmoch aj v celej EÚ, aby sa toto stalo prioritou. A chcel by som vám položiť nasledovnú otázku. V vašom vládnom programe ste povedali, že vaša vláda je za FTT, ale napriek tomu e, patrite medzi jedna z krajín, ktoré e, nechcú e, prispievať takýmto spôsobom formou takéhoto odvodu. A pritom hovoríte, že potrebujeme viac Európy. Ja by som skôr povedal, že potrebujeme inú Európu. Ďakujem, pán Gustafsson. A teraz má slovo pani Sinclair za nezradených. Ďakujem, chcela by som sa predovšetkým poďakovať za e, E, to, e, čo sa tu už povedalo o Bostone, chcela by som zaželať e, všetkým rodinám, aby sa, rodinám, aby sa ich príbuzní uzdravili. Ja, och, ja považujem túto rozpravu za dôležitú, ale ak aký to má e, dopad. Je to ako sovietský zväz, ktorý svojim ľuďom neumožnil rozhodnúť sa a pokiaľ ide o referenda, naozaj nám ide o to, aby e, sa e, ľudia dostávali naďalej do ťažšej a ťažšej situácie ako na Cypre, alebo znamená to niečo ako okupačné sily na Severnom Cypre. My nehovoríme predsa o budúcnosti Európskej únie takýmto spôsobom. Tá budúcnosť by totiž eh, bola odsudená na záhubu, keby sme neposkytli ľuďom demokratické slobody. So, Herr Premierminister, jetzt werden Sie sich gleich fühlen wie in Takže, pán premiér, teraz sa hneď budete cítiť ako vo Fínsku. Ďalší z rečníci sú v páni Korola, Jakonsari, ten Meky a Hasi. Takže bude to ako vo fínskom parlamente a sú to štyri kolegyne, ktoré budú teraz hovoriť. Najprv začne pani Korola. No musím povedať, že pani Korola, že musím aj dodržiavať čas. Preto by som bol vďačný, keby ste dodržali rečnícky čas, pani Korola. Spoke... Budem sa snažiť, ďakujem, pán premiér Katajnen, vy ste správne hovorili o spravodlivej um, praktickej hodnotovej integrácii v čase krízy, zatiaľ čo populisti v rôznych štátoch opakujú ich uh, jednosmerné názory v EÚ. My ako Európska ľudová strana sa zameriavame na riadenie európskej ekonomiky e, smerom k rastu a e, prichádzame s vážnymi riešeniami na vážne problémy. Ako bolo povedané e, z úst čer predsedu Dala, minulý týždeň na zasadnutí predsedníctva EPP e, v Dubrovniku e, naša ekonomika musí byť schopná vytvárať sociálnu politiku a zamerať sa na rast a na tvorbu pracovných miest. Budem pokračovať po fínsky. Vieme, že nie je možné, ak e, každý e, dostane to isté naspäť, e, že nebude zmysel, aby tiekli peniaze cez Brusel. No, všetci hovoria, že chceme peniaze naspäť, chceme to ako silnú stránku, ale to všetko prostredníctvom pridanej hodnoty a získania na hodnote. No, toto sa nemôže podariť, ak sa nebudem držať spoločných hodnot Európskej únie a do tej miery podporujem posolstvo eh, Jorgeho na um, Prehlbenie spoločného trhu eh, nie je len osobitne zaujímavá téma, ale ukazuje aj to, čo sa hneď e, odrazí v peňaženkách občanov, pretože e, môže to e, zabezpečiť rast a pracovné miesta. Na to potrebujeme digitálny trh, kde Fínsko zohralo dôležitú úlohu. A chcem v tomto zmysle zablahozovať Fínsku. Vývoj integrácie digitálneho trhu však nenastal tak rýchlo, ako sme si chceli. Práve členské štáty sú za to zodpovedné. Naproti tomu e, som e, tieňov spravodajkyňa e, na šej skupiny k riadeniu autorských práv. Tu chcem vyjadriť pár vecí. Tvorivé hospodárstvo zohrať dôležitú úlohu pri raste a tvorbe pracovných miest a tu nám musíme podporiť úlohu poskytovateľov obsahu, pretože títo sú nutní a my však potrebujeme aj zlepšenie podmienok poskytovateľa obsahu na internete. Dôležité je tiež e, zachovanie kultúrnej a jazykovej rôznorodosti. Chcem aj však e, e, vyzvihnúť úlohu Aleksandra Stuba pri um, podpore fínskeho hudobného priemyslu. Ďakujem, prosím vás. Eh, kolegovia, ktorí prišli do mm, sály, aby si sadli a aby sa eh, zúčastnili na rozprave a ja by som bol vďačný, keby uvazači tu v sále na to upozornili kolegov, ktorí to nerespektujú, pretože práve prebieha rozprava. A opakujem, eh, uvazači v sále, prosím, choďte do sály a požiadajte kolegov, ktorí prichádzajú do sály, aby sa usadili a zúčastnili na rozprave alebo aby ostali vonku. Potom som pán Svoboda spýtal, prečo m, pani m, premiérka Katene teraz nebude odpovedať medzi prvým a druhým kolom. A to preto, že e, frakcie nám signalizovali, že, toto, e, že má byť o tom spoločná súhrná debata. Takto ma informovali našej administratívnej služby. Pán Svoboda, e, vy poznáte, že ja osobitne som fascinovaný e, našim kolom generálnych e, tajomníkov. Zase mi, že toto je výsledok dohody na tomto zasadnutí. To ja... Teraz mám slovo pani Jakonsári. Yritti asettaa liittovaltiokortin edustaja pääministeri Bola tu snaha položiť zložité otázky eh, pánovi premiérovi, aby som rada položila medzi otázku. Chcela by som sa spýtať, aká je eh, pozícia kolegu eh, celkovo k Európskej únii. Ale chcela by som zdôrazniť, že pán Katajnen vo Fínsku, ako aj tu v Strasburgu v Európskom parlamente naozaj rozprudil diskusiu o budúcnosti Európskej únie. A myslím si, že je to dôležité práve e, o tom hovoriť práve, práve teraz v aktuálnej situácii, kedy euroskeptici e, ovládajú túto situáciu. Treba prijať naozaj zásadné rozhodnutia. Napríklad aj pokiaľ ide o Eh, voľný pohyb osôb, eh, demokraciu, všetko toto sa spochybňuje, ale samozrejme sú aj dobré príklady eh, zasadzujúce sa za diskusiu a dôležitosť občanov. Napríklad diskusia o daňových rájoch, daňových podvodoch je diskusiou, ktorá sa rozprúdila. Pred pár rokmi by takéto niečo bolo ešte nemožné. Luxembursko, ale aj iné krajiny Dokonca David Cameron nadniesol túto tému a povedal, že eh, úprimnosť a otvorenosť danovej oblasti sa stala dôležitou témou. V Dubline eh, takisto sa dosiahol v tejto oblasti pokrok minulý týždeň a to je dobré. Ja by som chcela tiež položiť otázku, ktorú už položil pán Gustafsson a skupina SND. A to, keď chceme transparentnosť a úprimnosť a žiadame o morálnosť, bolo by možné, aby fínska vláda sa znova začala venovať téme dane z finančných transakcií lebo je to veľmi dôležité opatrenie práve v oblasti boja proti daňovým rajom. Ďakujem teraz za eh, Alde. Ďalšia rečnička. Ďakujem, eh, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať fínskemu premiérovi Katajnenovi za to, že sem prišiel Premiéry e, štátov sú pre nás dôležitými hostiami. My samozrejme nie sme všetci rovnakého názoru. Predsa len e, by som e, však z vašej strany očakávala konkrétnejšie vízie, pretože to je to, čo potrebujeme. Keď pred rokom to bolo ešte vzdialenou víziou zaoberať sa daňovými rajmi, dnes je to tak, že to možné je, ale je na to potrebná aj vôľa. Komisia povedala, že daňová konkurencia a aj daňové podvody stoja členské štáty naozaj miliardy. A teraz potrebujeme vízie na boj proti daňovým rajom členské štáty podporili bankovú úniu. Boj proti korupcii a boj proti daňovým rajom ešte e, sú len v začiatkoch. Tu potrebujeme toho viac. Pán premiér, Európska únia sa tiež zaoberá svojou budúcnosťou a to či budeme schopní vytvoriť federálny štát, či budeme môcť odstrániť štruktúralne nedostatky Európskej únie. A k tomu eh, by som eh, si rada vypočula konkrétnejšie informácie z vašich úst, pretože na to potrebujeme konkrétnejšie vízie a návrhy. Ďakujem. Slovo má teraz pani poslankyňa Hasi. A ja prosím ešte raz kolegov, aby sa rýchlo eh, usadili. Pani Hasi pán predseda, milé kolegyne a kolegovia. Nekazovanie eh, daní stojí eh, miliardy daňových poplatníkov a ak medzinárodné operácie podnikov sú stále jednoduchšie a zároveň je dostatok eh, daňových dier, daňových rajov, nie je to uspokojivá situácia. Musíme sa postarať o to, aby sme sa nedostali do zničujúcej špirály znižovania daní, pretože pre budúce roky potrebujeme aj dôkaz, že Európska únia v budúcich rokoch to bude aj pre obyčajných občanov, aj pre e, sociálny štát. A preto treba bojovať proti daňovým e, rajom. A na to potrebujeme aj daň z finančných transakcií. Je mi veľmi ľúto, že fínska vláda sa rozhodla teraz podporovať tento trend znižovania daní. Ďakujem pekne, pán Fontana. Ďakujem. Myslím si, všade v Európe e, silnejú. Ak si myslíte, že aj vďaka uh, politike Európy v mojej krajine sú podnikatelia, ktorí uh, sa privádzajú o život? Vidíte, až takto uh, ďaleko to zašlo. Obchodná politika, mali by sme naozaj chrániť našu produkciu, nemali by sme akceptovať nekalú konkurenciu zo strany krajín v zahraničí. Mali by sme naozaj revidovať e, bezpečnosť e, nášho hospodárskeho systému. E, euro jednoducho nefunguje správne pre krajiny na juhu Európy. A bolo by dobré, aby sme sa zaoberali menej bankami a viac podnikmi. A potom posledná otázka z mojej strany. Prečo namiesto toho, aby ste jednu miliardu dali Turecku na jeho vstup do EÚ, toto nevyužijeme pre naše podniky, ktoré sa nachádzajú vo veľmi zložitej situácii? Ďakujem. Ďakujem kolegyne, kolegovia. Už nemôžem akceptovať ďalšie medzi otázky, pretože máme veľmi veľký časový sklz. Je mi to e, ľúto. Teraz e, pán Browns za nezaradených. Thank you. Uh... Ďakujem. Eh, vyhláseniu premiéra eh, predchádzalo iné vystúpenie, kde sa hovorilo o jedinečnosti európskej integrácie založenej na spoločných hodnotách. V EÚ sa hovorí o demokracii a slobode prejavu, ale potom sa členské štáty snažia urhnúť ľudí do väzenia, pokiaľ uplatňujú toto právo. A eh, pokiaľ ide o tieto hodnoty, tak tieto potom e, sa uplatňujú len medzi sociálnymi liberálmi. Potom sa hovorilo, že e, na programe je e, integrácia, ale keď, kedy dôjde k tejto regionálnej integrácii, keď dôjde, tak by sa mali odstrániť prekážky k obchodu nielen v rámci regionov, ale aj medzi regiónmi. V rámci tohto obchodu, ako sa nám povedalo, Európa musí byť konkurencieschopná a musia sa znižovať pracovné náklady a tak ďalej. Toto sa nám vraví. Galpelt. Teraz má slovo mm, pani Galpelc za mm, EPP. Minister. úr, először is... Ďakujem pekne, pán mm, predseda, pán premiér, ďakujem vám za e, vaše myšlenky aj za to, že ste e, sa zasadili o e, ozajstnú integráciu a dôveryhodnosť Chcem však e, hneď povedať, že aj tam som súhlasím, že naše návrhy až potom e, budú niečo platné, keď e, budú súčasťou integrovaného systému a keď budú súčasťou rozvinutého mechanizmu na zvládanie kríz. My potrebujeme urobiť výrazné eh, kroky, eh, ktorých eh, účinok bude aj v krátkodobom výhľade viditeľný. Žiaľ, zdá sa mi, že Európska komisia stále predkladá nové návrhy a nové myšlienky, ale ich praktická užitočnosť je otázna a zaťaž musia stále znášať členské štáty a občania. Ehm, teším sa, že um, ako téma bol zaradená na program otázka nezamestnanosti ehm, mladých a že zdá sa, že ich hlasy boli vypočuté, ale naše reakcie nie sú dosť rýchle a aj ich účinky sú obmedzené. Podľa mňa tento proces by sa mal urychliť a to nie mm, tak, že by sme otvorili nové témy a myšlenky aby sme boli presvedčení k praktickom využití, ale potrebujeme konkrétne kroky, aby sme tieto problémy zmapovali, aby sme videli, kde sú ťažiska. Súhlasím v tom s vami, um, pretože spoloč- ozajstná integrácia spoločné pravidla, ktoré pripravíme, nám uh, umožňujú rozmýšľať o budúcnosti bez toho, aby sme posiapovali naše základné práva a aj e, v súčasnosti, aj v budúcnosti e, budú e, tieto platné. Teraz pán Paxos, nech sa páči. Pane pirmininkė, kolegos, kas penktas jaunuolis vakarų Europoje yra bedarbis. Vážený pán premiér, pán predseda, nezamestnanosť a spoločná Kríza je iba súčasťou problému. E, keď sa pozrieme na mladých ľudí v Španielsku, 30% z nich je nezamestnaných a navyše ich platy sú o 45% nižšie než platy ostatných ľudí. E, nezamestnaná mládež to sú ľudia, ktoré sa nachádzajú v situácii neistoty a tento jav alebo táto skupina sa už stále stala sociálnou spoločenskou triedou títo ľudia v neistom e, postavení začínajú byť e, e, čoraz časte sa, musia, sa čoraz častejšie nachádzajú. Vlády si musia uvedomiť, že budúcnosť Európy závisí od riešenia pre mládež a hlavne od riešenia nezamestnanosti mládeže. Tátla. Teraz má za frakciu slovo kolega Štadler. Pán predseda, pán premiér, ja som bolo bol otrasený e, vašim prejavom. My máme krízu v Európe finančnú, aj e, krízu zamestnanosti, máme štruktúrnu krízu a vaša odpoveď na to sú tri body integrovaný trh energie. O tom môžeme ešte hovoriť, či to vyrieši e, krízu. Neverím tomu, ale je to nutné. Potom navrhujete konkrétnu obrannú politiku. Ako chcete obrannú politiku vyriešiť túto krízu? A potom navrhujete rozšírenie. A zatiaľ, čo ešte posledné rozšírenia neustali a navrhujete ďalšie rozšírenie, ako chcete týmto vyriešiť krízu. Nepredložili ste žiadny jediný návrh, ktorým chcete vyriešiť túto krízu. Vy len predstavujete utopiu um, a um, predstavujete obranu politiku a ja ju v mene Rakúska odmietam, pretože to nevyrieši krízu a vy nie ste v stave um, mladých ľudí v Španielsku, Portugalsku, Grécku a Cypre um, vybaviť pracovnými um, miestami, keď budete presadzovať obranu politiku. Táto Európa nie je otázkou um, obrany politiky, je to Európa, ktorá um, musí uh, presovať konkurencieschopnosť a ekonomickú realitu, a kde um, sa nesmú podsúvať politické predstavy. Hm? Teraz za frakciu EPP pán Mitchell má slovo. President, um... Pán predseda, myslím si, že ak chceme vidieť, kam ideme, tak sa musíme e, pozrieť na to, odkiaľ sme prišli. A myslím si, že e, súčasťou problému sú rôzne veci. Napríklad, keď si zoberieme triciatníka v Litve, tak zrejme je to človek, ktorý e, až tak veľmi si neuvedomuje celú históriu Európy. A takisto, keď hovoríme o slove úsporné opatrenia, namiesto toho sa čoraz častejšie hovorí o konsolidácii, ale ľudia potrebujú predovšetkým stabilitu. A my sme teraz e, e, ako si u ľudí zabili nádej. My potrebujeme dať ľuďom nádej vysvetliť, prečo robíme to, čo robíme. Ľudia si dlho nemysleli, že e, alebo si neuvedomovali, akú úlohu zohráva Európska centrálna banka. Je potrebné jasne povedať, že aj Európska investičná banka sa v prípade potreby využije na to, aby poskytla stimuly. My nepotrebujeme natoľko stabilitu, ako potrebujeme stimuly. Myslím si, že stabilita je v podstate pod kontrolou kontrolou. Pán predseda, môžem dostať ďalších 30 sekúnd? Áno, ďakujem e, e, to, čo ste hovorili vo vzťahu k situácii, v ktorej sme sa ocitli, e, to by som chcel povedať, že my po báde, páde berlínskeho múru, vtedy sme takisto museli robiť veľmi rýchle rozhodnutia, aj rozhodnutia týkajúce sa meny. A e, vtedy sme napríklad ešte nedokázali zaviesť bankový dohľad a rekapitalizáciu bank, ale my teraz potrebujeme stimuly a Európska, európske banky by mali k tomu prispieť. Thank you. Lämpimät kiitokset pääministeri. Ďakujem. Ďakujem za toto posolstvo pragmatického optimizmu, ktorý nie je založený na e, nových e, e, očakávaniach, ale na spoločných pravidlách a hodnotách. Ja po podľa príkladu e, predrečníka alebo bývalého kolegu by som chcel povedať nasledovné. E, hovorilo sa, že každoročne sa stratí v dôsledku daňových únikov 1 bilión eur. Je preto potrebné mať dôveryhodné informácie. V opačnom prípade nebudeme vedieť, kde sa nachádzame. Um, Napríklad e, pred jedným týž- pred týždňom sa rozhodovalo o budúcnosti Cypru. Ďalej, my musíme hovoriť aj o solidarite. To je bežné slovo, ale solidarita bez e, akcie e, nič neznamená. Je potrebné, aby sa takisto obnovila alebo nastolila vzájomná dôvera, aby sa pristúpilo k serióznym reformám. A znova, potrebujeme aj informácie o tom, kde sa nachádzame. A musíme takisto vedieť, aké finančné prostriedky máme k dispozícii, alebo musíme vyvinúť seriózne úsilie na to, aby sme týchto peňazí generovali viac. To si však vyžaduje úsilie zo všetkých strán. E, nestačí žiadať o viac peňazí, je potrebné tieto peniaze vytvoriť. A potrebujeme teda, aby ľudia e, sa snažili e, dospieť k takýmto e, lepším výsledkom. Chcel by som citovať Margaret Tečerovu, ktorá povedala, že fakty nie sú na to, aby sme sa im poddali, ale fakty sú tu na to, aby ich politici zmenili. Ďakujem. Dámy a páni, Chcel by som vás teraz skutočne eh, vyzvať, aby ste zaujali svoje miesta a eh, vypočuli si slova pána eh, premiéra Katajnena. Odhadujem, že je tu 50 kolegov, ktorí tu vedia práve rôzne bilaterálne diskusie. Neviem, dámy a páni, čo si môžu pomyslieť, aký dojem môžu mať e, hostia. E, tribúne návštevníkov. Nie je to naozaj e, príjemné, keď e, väčšina kolegov robí niečo iné, než aby sa zúčastňovala diskusie. To naozaj je nedôstojné správanie. Mm-hmm. Väčšinou e, je zakázané vyjadrovať e, svoj názor potleskom na tribúne návštev, e, návštev, návštevníkov, ale ďakujem vám teraz vynimočne za tento potlesk. Slovo má teraz pán Katajnen. Vážený pán predseda, vážení poslanci, veľmi pekne vám ďakujem za vaše vystúpenia, ktorých sa odráža veľká rozmanitosť názorov. V podstate sa táto roznorodosť názorov prejavuje aj v rámci vlády jednotlivých štátov, ktorá musí prijímať kompromisy s cieľom nájsť cestu vpred E, dámy a páni, a ja by som chcel citovať Margaret Thatcherovú. Veľmi si cením e, to, čo mnohí z vás povedali na adresu pani Fečerovej. Ona povedala, že peniaze nepadajú z neba, musíme si ich zarobiť tu na, na zemi. A to skutočne platí. A je to niečo, čo by sme zrejme všetci podporili v tejto snemovni. Takisto by som chcel eh, hovoriť o širších otázkach, ako je únia založená na pravidlách a na právnom štáte. Ja e, si myslím, že to neznamená, že by sme museli vytýčiť nejaké e, rigidné línie pre Európu. Práve naopak, podľa mňa vláda práva znamená život podľa pravidiel. To je samotný základ demokracie je to niečo, ako keby sme mali futbalový tím, ktorý nehrá podľa spoločných pravidiel, keby tomu tak nebola. To, nedá, to nedáva zmysel. Únia je únia v hodnot a v demokracie a preto musíme zdôrazňovať, že musíme žiť podľa spoločných pravidiel a musíme rešpektovať vládu práva. V opačnom prípade by sme boli iba týmom, ktorý síce používa pekné slova, ale nesleduje spoločný cieľ. A toto je dôvod, pre ktorý je podľa mňa také dôležité, uh, sú také dôležité pravidlá a E, vláda práva. A keď hovoríme o budúcnosti spoločnosti, hovoríme aj o tom, či konsolidácia rozpočtu nebude mať veľmi závažné dôsledky. Náš výklad štátu sociálneho blahobytu je taký, že je potrebné, aby štát mal dostatok peňazí na to, aby zabezpečil pre ľudí e, rovnaké príležitosti e, a práva. E, keď hovoríme o zahraničnom obchode, v mojej krajine 50 príjmov štátu pochádza zo zahraničného obchodu, ale to si vyžaduje, že musíme byť konkurencieschopní nielen v Európe, ale v celosvetovom meradle pretože v opačnom prípade by sme nemohli e, financovať e, to, čo fínsky ľudia potrebujú. Potrebujeme na to aj peniaze zo zahraničného obchodu. A toto má zásadný význam pre posilňovanie e, sociálnej spravodlivosti v jednotlivých štátoch, aby ľudia mali rovnaké príležitosti. A toto je aj dôvod, pre ktorý sme v posledných dvoch rokoch regiónoch e, znížili dane, predstavujúce asi 3 HDP. Takisto sme prijali ďalšie opatrenia týkajúce sa daňových sadzieb s cieľom posilniť konkurencieschopnosť našej krajiny. Ehm, máme takisto ehm, veľký dôraz na inovácie a my chceme ehm, štát sociálnej spravodlivosti a my to chceme naďalej podporovať vrátanie dôrazu na zdravotníctvo, školstvo. Takže e, štát e, sociálnej spravodlivosti to nie je iba e, teória, to je niečo, čo dáva zdravý rozum. Niektorí ľudia hovorili na tomto mieste o zadlženosti. My sme už mali eurobondy a ďalšie diskusie a tieto veci týkajúce sa znižovania dlhu je potrebné ehm, riešiť veľmi citlivo. Ja viem, že v tomto smere sú rôzne názory, ale nie som si istý, že keby sme združili dlhy, bolo by to riešením nášho problému. My potrebujeme iné riešenie. Nemali by sme teda zamieňať súčasné krátkodobé problémy či výzvy s dlhodobými riešeniami a e, keď hovoríme o eurobondoch, myslím si, že vytvorenie eurobondov je niečo ako vytvoriť náboženstvo bez e, diabla. E, a ja viem, že tomto momente sú niektoré krajiny vystavené veľkému tlaku trhu a mnohí si myslia, že tento tlak je príliš silný, ale ak dovolíme trhovým silám, aby robili tie isté chyby, aké robili v prvých desaťročiach existencie Európy v dlhodobom meradle, by nám to nepomohlo. V podstate finančný trh nerozlišuje medzi členskými štátmi. V trhovej ekonomike E, vy samozrejme musíte vedieť, v ktorej krajine alebo do ktorého podniku svoje peniaze investujete, musíte poznať aj s tým spojené rizika. A preto treba venovať väčšiu pozornosť konkurencieschopnosti, to je najlepší spôsob, ako konsolidovať náš rozpočet. Napríklad e, Írsko a Portugalsko to v súčasnosti veľmi úspešne robia a začíname vidieť aj výsledky. Ja som navštívil Portugalsko, hovoril som s ľuďmi a radobudol som pocit, že mnohí ľudia tam e, strácajú nádej, čo je pochopiteľné, pretože v súčasnosti Portugalsko zrejme prechádza najťažším obdobím, čo platí aj pre Írsko. Ale naozaj ľudia už zobrali tie horké lieky, e, teplota klesla, ale ešte treba čakať na výsledky ale e, čakáme na výsledky trhu, na výsledky zahraničného obchodu Portugalska, Irska a niektoré výsledky sa už objavujú. Ja viem, že je ťažko ľuďom hovoriť, že majú byť trpezliví, pretože oni to pociťujú každodenne, ale keby ich krajina prestala konsolidovať e, rozpočet, tak zrejme by na tom boli ešte horšie. My musíme byť solidárni, musíme týmto krajinám pomáhať, musíme stať na ich strane, ale tie krajiny, ktoré majú problémy, musia sami urobiť to, čo treba na to, aby dosiahli dobré výsledky. Pán predseda, len stručne by som sa chcel vyjadriť e, k pánovi Kalahanovi. E, Európa pre Fínsko predstavuje veľkú príležitosť. E, my každý deň musíme sa snažiť, aby sme svoju pozíciu v rámci Európy zlepšovali, čo platí aj pre zahraničný obchod, pretože to posilňuje našu spoločnosť. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán Perhovštát o budúcnosti Európy. Ja nevidím žiadny dôvod, aby sme vôbec špekulovali o rozpade eurozóny. To by náš život vôbec nezlepšilo. Ehm, my, by, my jednoducho musíme napraviť tie chyby, ktoré sa urobili, alebo e, odstrániť odstrániť nedostatky, ale verím, že o niekoľko rokov eurozóna a Európa bude silnejšia než kedykoľvek predtým. Odznelo tu aj niekoľko otázok týkajúcich sa federalizmu. Ja som sa snažil hovoriť e, na základe faktov a e, tém a nechcel som tu hovoriť o abstraktných témach, ako je federalizmus. Keď sa niekto spýta, či som za federalizmus alebo nie, ja sa musím spýtať, či ide o federalizmus nemeckého typu alebo britského typu, alebo o akom federalizme hovoríme. Ja už som vo viacerých prejavoch sa snažil e, naznačiť, čo je potrebné urobiť preto, aby sa Európa stala konkurencieschopnejšou, silnejšou a jednotnejšou. E, táto diskusia by sa teda mala zameriavať na témy, čo je treba zreformovať, čo je dobre, čo nie je dobre a aké sú najväčšie výzvy. Daň z finančných transakcií, ja chápem, prečo bola navrhnutá. V zásade nemám nič proti tomu, ale keby sme ju my začali uplatňovať v Opinsku. s vedomím, že Estonsko a Švédsko k tomu nikdy nepristúpia, tak by to pre nás nebolo dobré. A toto bol aj dôvod, pre ktorý sme to nepodporili. Daňové úniky. Ja si uvedomujem, že Európsky parlament e, sa veľmi snaží e, presadiť boj proti daňovým únikom, pretože tieto len e, prehlbujú tie problémy súčasnej situácie. Preto je potrebné nájsť konkrétne riešenia a preto som veľmi rád, že komisia v tomto smere vystupuje veľmi aktívne a cením si aj aktivity parlamentu, pretože si myslím, že väčšina z nás je skutočne za spravodlivú, transparentnú trhovú ekonomiku, ktorá je najlepším spôsobom, ako zvýšiť blahobyt našich občanov. Ďakujem vám za účasť v tejto rozprave. Ďakujem pekne, um, pán um, premiér, a um, týmto je rozprava uh, uzatvorená a pristupujeme k hlasovaniu. A hlasovanie bude robiť e, kolegovia.